Mes chers collègues, il est 20 heures. Kolegovia, je 20 hodín, prosím láskavo sa usaďte. La séance est ouverte. Otváram týmto našu schôdzu. Prosím, ospravedlňte ma, ale mám eh, hlasové problémy. Odchádza mi hlas. V rôznych jazykoch sa to pomenúva rôzne. Po francúzsky hovoríme, že máme hrdle mačku, v angličtine zase žabu. Naša dnešná schôdza sa bude venovať hlasovaniu. Najskôr sa chcem uistiť, či E, program v takom znení, ako sme ho predložili, mm, je vyhovujúci pre všetkých. Ak nie sú žiadne námietky, tak môžem týmto považovať program za prijatý. Ďalej, čo sa týka oznamov predsedu, chcel by som sa vrátiť k prvému e, rozpočtovému trialógu, ktorý prebehol v pondelok, pardon, po štvrtok 27. marca za účasti komisára Oettingera, malckého predsedníctva, ktoré zastupoval minister financií Edward Šikluna. E, tam sa prezentovali e, základné e, usmernenia, ktoré komisia, a pardon, rada schválila 21. februára a potom komisia a rada tiež prijali svoje usmernenia, ktoré boli schválené 15. marca spoločné vyhlásenie, kde sa stanovil harmonogram rozpočtového konania, bol tiež odsúhlasený a Tiež ste všetci dostali písomné oznámenie o tomto časovom harmonograme ďalej. A bol navrhnutý aktuálny stav a stav postupu k opravnému rozpočtu pre budúcnosť a tiež sa tam hovorí o rozpočtových dopadoch prebiehajúcich iniciatív v súvislosti s agentúrami Európskej únie, ale predpokladám, že spravodajca Muresan sa k tomu ešte bude chcieť vyjadriť. Áno, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne. Mali sme trialog s e, radou aj za prítomnosti komisie komisára Ottingera. Tam sme mohli prezentovať priority parlamentu na, v rozpočte na budúci rok na základe zásad, ktoré sme prijali v marci v pléne. Predložili sme naše hlavné priority rast a pracovné miesta a po druhé bezpečnosť európskych občanov a opakovali sme našu výzvu, že treba prísmerané finančné prostriedky na výskum, vývoj, zamestnanosť, potlačanie nezamestnanosti mládeže a tak ďalej. Taktiež sme povedali, že komisia má byť pripravená aj pomôcť farmárom v Európe a pokiaľ ide o bezpečnosť, tak sme vyzvali k prípravným opraným akciám a posilnenie južného a východného priameho susedstva únie, aby boli lepšie chránené naše hranice a zvýšili sme bezpečnosť občanov Európy. Komisia chce prísť s návrhom rozpočtu pred koncom mája a kalendár, o ktorom hovoril pán predseda, ten kalendár, ktorý sme prijali pre rozpočtový postup tento rok, je presne ten kalendár, ktorý navrhli koordinátori. To znamená, že budeme hlasovať o stanovisku o rozpočte v druhom, rok, v druhom oktobrovom pléne. 31. oktobra začne zmierovanie a skončí 20. novembra. Dôležité je pre kolegov vedieť, že budú dve zmierovacie stretnutia. Prvé 9. novembra a druhé, to je dôležité, 17. novembra, to je piatok, hneď po Štrasburskom týždni v Bruseli. Takže chcem, keby poslanci vedeli, že budeme mať toto dôležité zmierovanie hneď po Štrasburskom týždni. Toľko, pán predseda, z mojej strany. Ďakujem. Merci, monsieur le Ďakujeme pekne spravodajcovi, nášmu všeobecnému spravodajcovi. Takže pristúpime k hlasovaniu. Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnému hlasovaniu, prosím, aby ste si vložili hlasovacie kartičky do zariadenia, aby sme eh, mohli eh, vyskúšať, či zariadenie funguje. Otváram týmto hlasovanie. Tout le monde a-t-il voté? Non. Odhlasujte prosím všetci. Teraz už hlasovali naozaj všetci. Koniec hlasovania. Pani kolegyňa, nemáte kartu? Už ide, je na ceste. Pán Karas tiež, dobre. Takže budeme dávať pozor na to, ako hlasujete. Budeme vás pripočítavať podľa toho, či budete za alebo proti k celkovému počtu. Dnes by sme si mali pripomenúť kolegu Ašvorta, ktorý urobil všetko preto, aby bol prítomný, ale mal problémy s odeskoreným letom z dôvodu hmly a preto až okolo 23. hodiny pricestuje do Štrasburgu dnes večer. E, keď sa navrhlo odložiť hlasovanie na zajtra ráno, bolo by to veľmi zložité a preto s plným súhlasom spravodajcu sme zachovali hlasovanie v túto hodinu. Ide o hlasovanie o dohode zo zmierovania zo štvrtka 28. marca. A týmto sa posúvajú výdavky na 2, na plus 2,3. Bernd Luke eh, nahrádza a pána Ašvarta a bude hlasovať na miesto neho. Neskôr musíme zaujať stanovisko k dohode ktorá sa týka prílohy 1. Ide tu o úpravy. Kto je za tento návrh, prosím, nech zvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava hlasovania? Táto príloha číslo 1 bola schválená. Ďalej. Pozmeňovacie návrhy spravodajcu príloha 2. Kto je za? proti, kto sa zdržal, príloha číslo 2 bola tiež schválená. Ďalej nasleduje súbor pozmeňovacích návrhov. Viaceré sú pokryté v prílohách, ktoré sme práve odhlasovali. Návrh 10, kto je za? proti, kto sa zdržiava, schválené. 11 za, proti, to si overíme. Otváram hlasovanie elektronicky. Konec hlasovania. Zamietnuté. 20 hlasov proti 13 za, ďalej 11, hovorí pán predseda. Po 11 sme však práve hlasovali. Takže nasleduje návrh 12, prepačte. Kto je za? Proti? Myslím, že bol zamietnutý. Ďalej, 13 a 14 sú pokryté úvodnými hlasovaniami. Ďalej 15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 17 za, proti, kto sa zdržal, Myslím, že to nebolo jasné, preto budeme hlasovať elektronické. Otváram hlasovanie. Le 15 ayant été adopté, il est tombé. Le 17.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 proti, kto sa zdržal, zamietnuté 21 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 22 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 23 za, proti, kto sa zdržal, schválené 24 za, proti, kto sa zdržal, Nebolo to jasné, takže si to overím elektronicky. Návrh 24, prosím, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené 25 hlasov za, 11 proti. Ďalej návrh 25. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 26 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 27 a 27 je bezpredmetná. Ďalej. 28 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 29 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 30. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 41. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 32. A to v štyroch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? schválené druhá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? schválené tretia časť, kto je za? proti, kto sa zdržal, schválené. Štvrtá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Návrh 33, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 34 za, pardon, 34 je bezpredmetná, 35 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 36 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. Návrh 37 s ústnym pozmeňovacím návrhom pána Negresku za, proti, kto sa zdržal, schválené 38 za. Tento je bezpredmetný. Ďalej 39, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené 40, kto je za, proti, to sa držal Schválené. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Overíme si elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. 20 hlasov za, 12 proti. Ďalej nasleduje Pardonnez-moi. 44. Návrh 44 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 45 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 46 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 47 za. Proti. Kto sa zdržal? zamietnuté 48 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté kompromis 2, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Ďalej, návrh 55 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si pre istotu. Hlasujeme o prvej časti, nech sa páči. Skvetajklu. Koniec hlasovania zamietnuté. 22 proti 14 za. Ďalej druhá časť, kto je za? Proti? Nebolo to jasné, nevidel som všetky ruky. Preto si to overím elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté 22 proti 14 za. Ďalej. Návrh 56 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 57 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 58. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej. 60 za. Proti. Kto sa držal? Schválené. Návrh 61 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 62 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 63 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 64 z dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 65 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 66, kto je Pardon, máme tu technickú opravu, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté 67 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené 68, kto je za, proti, to sa zdržalo zamietnuté. 69 za, proti, to sa zdržalo zamietnuté. 70, pardon, 71, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 72, kto je za, proti, kto sa zdržal, myslím, že bol schválený, ale veríme si to. Elektronicky otváram hlasovanie. Koniec hlasovania schválené 19 za, 17 proti, 73 za, proti, kto sa zdržal. Pardon, 73, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené 74, tento je bezpredmetný. 75 a 76 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 77. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Myslím, že bol schválený a hovoríme si to ale. Hlasujeme o návrhu 77. Konec hlasovania. Zamietnutý. 18 proti 15 za. 78 za. Proti. Kto sa zdržal? Myslím, že bol zamietnutý 79 za. Chcete si ho overiť? Dobre. Hlasujeme o návrhu 79. Pardon, 78. Koniec hlasovania. Zamietnutý 18 proti 13. 79. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 80 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 83 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené 84 kto je za, proti, kto sa zdržal, overíme si. 84. otvorám hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 24 za, 12 proti, 85 za. Kto je za? Pardon, návrh 85 je bezpredmetný. Ďalej nasledujú návrhy 86 a 87. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 88. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. 89. Kto je za? Pro... Tento je... Pardon. Kto je za? 89, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 91 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 92 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 93 za, proti, kto schválené. Ďalej kompromis 3, kto je za, proti, kto sa zdržal. Overíme si to predsa len elektronicky. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 23 za, 10 proti. Ďalej nasleduje návrh 100. Návrh 100. Kto je za? Qui est contre? Proti? Kto zadržal? zdržal? Zamietnuté. 99 za. Proti? Qui s'abstient? Kto zadržal? Myslím, že bol schvál. Scrutin clos. Koniec hlasovania. Schválený 26 za 10 proti. Prosím, láskavo zvinite zretelne ruky. 101, tento je bezpredmetný, ďalej. Compatible avec le 99, non, non. Sur le 101, qui est pour Takže 101, to je za? Proti? Schválené. 104. V troch častiach. Prvá časť kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené druhá časť. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Tretia časť za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 105 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, to sa zdržal, schválené. Druhá časť, to je za, proti, kto sa držal. Aj druhá časť bola schválená. Ďalej kompromis 4, kto je za, proti. Schválené 111 za, proti, kto sa zdržal. Schválené. Pardon.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 Proti? Kto sa držal? Schválený. Je kompromis číslo 5, ale návrh 119 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 120 122 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené druhá časť. Dobre, overíme si prvú časť 122. Scrutin est ouvert. Scrutin est Konec hlasovania. Schválené. 21 za 14 proti. Ďalej druhá časť. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 146. Páž 16. Páž Pardonnez-moi. 123. Pardon, 123, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 124 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 125 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 126 za. Proti. Schválené. 129 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 130 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 131 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 132 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 133 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 134 za, proti, kto sa zdržal, Myslím, že to bolo schválené, ale overíme si to pre istotu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 26. 27 za 9 proti. To bola 134, ďalej 135 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pardon. 135 schválený. 131 až 137. A kto je za? proti, to sa zdržal. Overíme s tým e, tieto návrhy elektronicky, nech sa páči, 136 a 7. Konec hlasovania. Schválené 26 za, 9 proti. 138. Tento je bezpredmetný. 139. Aj tento je bezpredmetný. 140, aj tento 141 a taktiež 142. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 144 za. Proti? Kto sa zdržal? Myslím, že bol zamietnutý. Overíme si. 144. koniec hlasovania. Schválený veľkou väčšinou, pardon, ospravedlňujem sa, ale nebolo to zretelné. 145 za. Pardon, tento je bezpredmetný. Sto hlasovaním v troch častiach. Prvá časť je za, proti, schválené druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal? Schválené tretia časť. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to bolo schválené. 147. Chcete si overiť tretiu časť? Dobre. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 19 za, 17 proti, 147 v dvoch častiach. Prvá časť, kde za? Proti. Viacerí nezdvihli ruky. Prvá časť, to je za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené druhá časť, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 148 za. Proti kto sa zdržal? Schválené. 149 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 20 proti 16 za. 150 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 161 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 162 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 153 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 154 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 155 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Myslím, že to bolo zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 156 za. 156 za. Proti kto sa zdržal? Zamietnuté. 157 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 158 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 159 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 160 za. Proti schválené. 161, tento je bezpredmetný, 162 tiež. Ďalej kompromis 6, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. 173 za. Proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to pre istotu. Overujeme si 173. Koniec hlasovania. Schválené veľkou väčšinou 10 proti 24 za 174. Kto je za? Proti? Nie je to jasné, overíme si to. 174, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté 24 za, 10 proti, 175 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté 176 a 177, kto je za, proti, schválené 178, tento je bezpredmetný, 100 79 tiež, 110, 80 rovnako, aj 81, 82, ten bol stiahnutý. 183, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 185, kto je za? Proti? Schválené. 186, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Zamietnuté. 187 a 188 za, proti. Myslím, že boli zamietnuté 189, kto je za, proti. Kto sa zdržal, zamietnuté 190, kto je za, proti. Kto sa zdržal, zamietnuté 191 za, proti. Kto sa zdržal, zamietnuté 192 a 3, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 194, toto je bezpredmetný, 195 e, tiež, 197, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 198 za, proti, schválené. 201 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 202, teza je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. 203 za. Pardon, tento je bezpredmetný, ako je 204. Ďalej úvodné ustanovenie, návrh 2 za. Proti? Schválené. 3 za. Proti? Schválené. 4 za. Proti? ešte raz, štvorka, e, elektronicky prosím, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 20 hlasov za 16 proti. Ďalej návrh 5, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené 6 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Jeden. Kto je za? Proti? Schválené. A teraz budeme hlasovať o celom takto opravenom texte. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. 30 hlasov za, 4 hlasy proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme nášmu spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom. Ďalej nasleduje správa e, Joseho Manuela Fernandeša. Týka sa mobilizácie Fondu Solidarity. Nie sú k tomu žiadne pozmeňovacie návrhy. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o správe pána Fernandesa o Fonde Solidarity pre Cyprus a Portugalsko. Konec hlasovania. Adopté par 20, 35 voix. Schválené 35 hlasov za, 1 proti. Félicitations. Blahoželáme. Sur le rapport Ďalej správa nášho všeobecného spravodajcu Jensa Gajera. Opravný rozpočet číslo 1. Je tu e, technická úprava. O nej sa nebude hlasovať a teraz budem hlasovať o celom texte. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené 35 hlasov za jeden proti. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalej nasleduje správa Viktora Negresku o mobilizácii Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Máme 4 návrhy. Návrh 1, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené návrh 2, kto je za? Proti? Schválené návrh 3, kto je za? proti, schválené návrh 4 za, proti, mm, to sa zdržalo schválené. Teraz celý text hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené 30 hlasov za, 5 proti, 1 sa zdržal. Ďalej nasleduje správa kolegu Murešana o makrofinančnej pomoci Moldavsku. Návrh 5, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Ďalej 15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 16 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 19 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 6 za, proti, kto sa zdržal, overíme si e, návrh 6, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 22 proti 11 za, návrh 7 za, proti kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďalej 8. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 12. Kto je za? proti, kto sa zdržal, schválené 2, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené 13, tento je bezpredmetný, ďalej 3, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené 14, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 4, kto je za, proti, kto sa zdržal, je mi ľúto, ale nevidím, aká je väčšina. Takže musíme si to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 19 za, 16 proti. Teraz o celom texte, takto po zmenenom znení, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Takže ak ste zahlasovali, tak e, to ukončujem schválené 29 hlasmi za 6. 6 bolo proti, takže blahoželám spravodajcovi. A teraz e, správa pani e, Miriada, ktorá sa týka um, rozširovania internetu v rôznych lokalitách. Je to teraz návrh číslo 7, kto je za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh číslo 39 za. Proti. Schválené. Číslo 40 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 41 za. Prijatý 42 pre. Proti. Myslím si, že je zamietnutý, ale overíme to. Takže návrh 42. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 19 proti 15. Návrh číslo 8, to je ústny návrh, to je za, proti, to sa zdržalo, za, e, prijatý. Návrh 43, to je za, proti, zdržali sa schválený. Návrh číslo 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh číslo 44 za, proti, schválený. 45 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 1 za, proti, kto sa zdržal, schválený. Teraz eh, úvodné ustanovenia, pozmeňovací návrh číslo 12 za, proti, kto sa zdržal schválený. Návrh čri, číslo 13, ten, je, ten sa odkladá, pretože ak je, bude schválený kompromis 7, tak bude kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa schválený. Hmm. Nie, pardon. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Schválený. Návrh 26 za, proti, zdržali sa. Schválený. 27 za, proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 5 za, proti, overíme. Kompromis 5 ideme overiť elektronicky. Ukončujem. Zamietnutý 28 proti 8 hlasom. Teraz návrh 29, pardon 2, za, proti. Áno, hlasujeme o návrhu číslo 2, pretože tie spadali pod kompromis 5, ktorý tým, že nebol schválený, tak musíme teraz o týchto pozmeňovacích návrhoch hlasovať jednotlivo, vzhľadom k tomu, že boli predmetom kompromisu, takže za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 28 za, proti, zdrž, zamietnutý, 29 za, proti, Zdržali sa. Myslím, že je zamietnutý, ale veríme. 29 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 25 hlasmi. Teraz návrh 3. Návrh 3. Ústny návrh. Ústny návrh za. Proti. Zdržalo sa. Je schválený. 30 a 31 nám prepadávajú. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. 7, kompromis 7 za, proti, kto sa zdržal, to kompromis 7 je schválený. Tiež pokrýva návrhy 13, zahrňa aj návrh 13, ktorý sme odložili pred chvíľou aj návrh 11 a 37. Teraz návrh 38, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Je schválený. A návrh číslo 6, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Je zamietnutý. 11 tá prepadáva. Takže teraz hlasujeme o celom návrhu v tomto znení. E, otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Text bol schválený. 33 hlasov za 2 proti. Gratulujem spravodajkyni. Teraz sekcia 3. Všeobecný spravodajca nám navrhuje transfer, ktorý má dôsledky eh, na globaliza- dôsledky pre globalizačný fond. Ideme hlasovať o tomto transfere elektronicky. Otváram hlasovanie. Transfer. Zahlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Schválené 29 hlasmi, 3 hlasy proti, 1 sa zdržal. Teraz e, ďalšia časť, e, ďalší oddiel. Pán Tarant tu nie je. Návrhy, návrh, žiadosti o presuny nie sú. Politika v oblasti nehnuteľnosti tam nič nie je, takže sme ukončili hlasovanie a nasledujúca schôdza sa bude konať 24. až 25. apríla 2017. Vážené kolegyne a kolegovia, e, týmto môžem ukončiť naše zasadnutia. Želám vám príjemný večer.